súdneho dvoru európskeho. Otváram hlasovanie. Nefunguje vám to? Najhoršom nám poviete, ako hlasujete. Už to ide konečne. Dobre, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie.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 Euh, Takže budeme hlasovať o dohode, ktorá nám bola prezentovaná a ktorá vlastne predmetom tej diskusie, ktorú sme tu mali pred chvíľou, menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené, 24, 9 proti, 6 sa zdržali. Dvadsať štyri, deväť, šesť. A teraz prejdeme k pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. že o všetkých pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu Takže teraz budeme musieť hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu, ktoré objasňujú dohodu, o ktorej sme práve hlasovali a schválili ju. Je tu hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Teda postupíme eh, bloc, ale budeme postupovať bloc, alebo po jednom. Pani Zaval, ja som úplne stratená. Čo vlastne ideme hlasovať? pozmeňujúce návrhy ústne spravodajcu. Tak tá prvá časť to je, alebo čo teda? To, čo sme dostali dnes, alebo ten zoznam hlasovací, čo ideme hlasovať? Pozmeňujúce návrhy jeden po druhom, alebo pozmeňujúce návrhy ústne, ktoré vlastne ozrkadľujú tú dohadu, dohodu. Predseda hovorí bez mikrofónu, takže mám otázku, hovorí rečnička. Nech sa páči, máte slovo. Za socialistov by sme chceli, aby sa nehlasovalo o, o tom oceku, kde sa vlastne špecifikujú jednotlivé rozpočtové riadky. To sme nikdy nerobili takto spraviť, je to všeobecnú správu, ale nemá, nie je v našom záujme, teda, aby sme teraz tam mali všetky tieto odseky, tak ak by sme o tom mohli hlasovať oddelenie, tak to by bolo veľmi dobré. Pani Zabal si myslí, že nie je potrebné, pokiaľ ide o špecifický odsek, aby tam boli odzrkadlené jednotlivé rozpočtové riadky, ktoré vlastne poukazujú na to, že tam bude redukcia, zníženie v rámci rozpočtu. Et, et donc, vous vous en tiendriez à la a vlastne, pokiaľ ide o Ah, voilà. Chceme, aby vypadli všetky odseky, ktoré sa vlastne týkajú toho, kde sa hovorí znišenie miery eh, všeobecného rozpočtu ale prvá veta, kde sa uvádza, kde sa znižuje miera bežných výdavkov, ktoré boli schválené v predbežnom návrhu, odhaduje úroveň 20 miliónov, cituje predseda. Nie je potrebné, aby to tam bolo, pretože vlastne v tej vete predtým hovoríme, že znižujeme to na štvrtinu tej sumy, Pán spravodajca, chcete sa k tomu vyjadriť, aké je vaše stanovisko k tejto žiadosti? Mm, well, I... Nož. Navrhujem tento ústny pozmaňovací e, e, návrh e, z dôvodu mojej skúsenosti z minulého roka, kedy sme nespomínali len rozpočtové riadky, ale aj príslušné sumy. A moje skúsenosti mi hovoria, že sme stratili to hlasovanie a bol to ako teraz navrhla pani Gardia Cepal. Takže ja e, by som jej dal za pravdu, podporil by som jej želanie. Nous avons un doc... Oui, Madame Olmeyer. Ich habe eine konkrete Pani Holmajer, mám jednu konkrétnu otázku, eh, ktorá súvisí s eh, týmto cekom. Nech bolo by eh, možné, pokiaľ ide, pretože vyplácanie personálu je právne záväzné a my ako výbor nemáme právo rozhodnúť o niečom inom, než to, čo už sa v štatúte spomína o navyšovaní platov Nemôžeme si e, niečo len tak stanoviť, musíme ísť podľa štatútu, podľa určitého postupu, ktorý je v štatúte popísaný. A každý rok sa to prispôsobuje e, modalitám štatútu. A teraz som trošku prekvapená, že tu vidím o nejakom ohraničení. Neviem, či to je 1,4 alebo 0,8 alebo 1,6, ale bude to závisieť od štatútu a nie od toho, čo tu my rozhodneme. Nemôžeme rozhodnúť o niečom, čo je proti eh, právnym eh, predpisom. Tu sa spomína 1,4 eh, pre platy a diety. Pán predseda, ako spravodajca z minulého roku, som si prisahal, že nebudem sa vyjadrovať, ale chcel som povedať iba toľko, že podporujem to, čo povedala pani Gardia Zábala z dvoch dôvodov. Poprvé, spomenúť e, zníženie postov bez toho, že by sa povedalo, koľko to priniesie, tak to nemá význam z objektívneho hľadiska. Takže myslím si, že to neprináša nič a práve naopak, ak môžem poukázať na to, čo sa udialo napríklad minulý rok, sú tu nové udalosti, ktoré sa udiali, kde vlastne hlas, medzi tým obdobím, kedy sme hlasovali o odhadoch a do toho obdobia, kedy vlastne máme konkrétne čísla. To znamená, nemôžeme jednoducho sa držať toho, čo sme mali v odhadoch, pretože už to nie je aktuálne. Takže s týmto treba počítať a je to úplne normálne, takže myslím, že návrh pani Zavalovej je dobrým návrhom. A budem reagovať aj na pani Holmajerovú. Tá situácia bola podobná aj minulý rok. Minulý rok sme sa predsa dohodli, že pokiaľ ide o bežné výdavky, tam budeme mať strop na úrovni 1,6 a keď sme sa dozvedeli, že miera inflácie bola vyššia a že by bolo treba to uspôsobiť, tak vlastne sme sa rozhodli, že ponecháme 1,6 aj ďalej a budú tu kompenzácie na jednotlivých rozpočtových riadkoch a ten rozdiel sa vlastne takto vyrieši. Takže tá možnosť, ktorú tu máme podľa môjho názoru, je najzodpovednejšou zodpovednosťou z rozpočtového hľadiska. A vlastne v takomto duchu budeme riešiť tie marže na to, aby sme mohli platiť platy. V roku 2016 zaplatili sme napríklad aj nájmy. Z roku 2000, pre rok 2016 ešte v roku 2015. Tie transfery vlastne boli realizované na koncu roka 2015 na to, aby sa zaplatili nájomné za rok 2016. Ak sa pozrite na to bližšie, apelujem, aby ste sa na to pozreli. Generálne riaditeľstvo pre financie by sa chcelo vyjadriť. Kto sa chce vyjadriť v mene generálneho rejiteľstva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Iba malé objasnenie, pokiaľ ide o tento odsek, o ktorom hovorila pani Gardia Zabal. Myslím, že nemôžeme prijať ho v takej podobe, ako je napísané, prečo tam hovorí o znížení miere, tak ako to bolo prijaté na úrovni Bira kde vlastne boli tieto škrty už integrované, obsiahnuté. Takže sú tu dve možnosti. Buď e, zoberiete do úvahy to, že vlastne zmierovací proces adaptovali vlastne to zníženie na úroveň 20 miliónov, alebo jednoducho celý tento odsek vypustíme, pretože je už obsiahnutý v predbežnom pláne, tak ako to dnes KOBU príjme dnes večer na základe tých odhadov pre budúce obdobie. Takže, pán spravodajca, možno by ste možno by sme mohli prejsť e, k tej vete, kde sa hovorí o zníženiu, zníženiu výdavkov na úroveň 1,4 v porovnaní s rozpočtom pre rok 2016. Súhlasíte? Spravodajca súhlasí, dobre, takže vypustíme celý tento odsek, tak ako si to žiadala pani Zabal a podporil to aj pán Depre. Takže toto sme vyriešili a máte teraz pred sebou e, návrhy spravodajcu, takže pokiaľ ide o prvý pozmeňujúci návrh, kto je za? Či to je všetko? Pokiaľ ide o všetky pozmeňujúce návrhy takto pozmenené, Ils viendront dans le. Sur l'ensemble de ce texte, qui est favorable Že pokiaľ ide o celý text, kto je za, kto je proti, Et qui s'abstient A kto sa zdržuje? Nie je to celkom jasné. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 25 za 13 proti 3 sa zdržali. Alors, Takže máte hlasovací zoznam. Máme prvý pozmeňujúci návrh ústny spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 2. Kto je za? Kto je za číslo 2? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 19, kto je za? Pardon, prepáčte. Kompromis číslo 3, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 19, kto je za? Kto je proti? a zdržali sa. Myslím, že je schválené, ale musíme si to overiť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je schválený 25 hlasov proti 16. Kompromis 4 a 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. Pozmejúci návrh číslo 23. Takže 23 za, proti. Overíme si to menovite, otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 23. Končím hlasovanie. Schválené. 23 hlasov proti 16 Má dve pozmeňujúce návrhy. A dve zdržanie sa. Amendement numero 29. 29 bola stiahnutá. Kompromis 6. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Kompromis 7, kto je za, sedmina, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Sedmina je schválená, osmina, kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Schválené si návrh 37, kto je za? Pani Zaval. Prepačte, že vás znovu prerušujem, ale chcela by som požiadať o hlas, oddelené hlasovanie, pretože prvá časť toho návrhu vlastne je už pokrytá, takže nevidíme dôvod, prečo by sme mali hlasovať za túto časť a preto žiadame po častiach o tej časti Secretary General v texte. Ale nežiadame od generálneho tajomníka, od Bíra, aby jednoducho robili to, čo sa už robí. Takže chceli by sme tu mať hlas- oddelené hlasovanie od časti SD General, Secretary General a potom to pokračuje ďalej. Čo si o tom myslí pán autor, pán Depre? Bez mikrofónu. Myslím si, že môžeme takto pokračovať. Takže je celý. Nerozdeli sa, kto je za. 37. Kto je proti. Zdržali sa. Schválené. 38 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9 za proti, zřeli sa, schválené, 43 za, proti, overíme si, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 19 za, 20 proti. Takže to pokrýva 43 a 40. Pozmejúci návrh, prepačte. Nehlasovali ste? A prečo ste nehlasovali? No, hlasovanie prebehlo. faut reprendre le vote alors. Bon, écoutez, on va reprendre le vote alors. Sur les... Takže budeme to... O 40 a 43 budeme hlasovať ešte raz. Otváram hlasovanie. 43 a 40. Mám 37 hlasov, ešte 38. Končím hlasovanie. 20 za, 19 proti. Pozmeňujúci návrh 44. 44, kto je za? to vypadáva. Takže si na 45, 46, 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. si na 48. Vypadáva. 49 takisto vypadá. 50 za proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 10 za, proti, Pozmeňujúci návrh 10, kto je za? Pani Zabal, prepačte, ešte raz, nech sa páči. Nemali sme čas pracovať, tak musíme to všetko robiť za chodu. Chceli by sme hlasovanie oddelené, na to by sme mohli hlasovať o 53 oddelenie od kompromisného návrhu. Takže po častiach. Budeme hlasovať o 53. Sur la première partie. Prvá časť. Takže prvá časť Kompromisné návrh číslo 10. Donc l'amendement 53 qu'on appelle en priorité. 53. Vous souhaitez que la première partie de l'amendement 53 soit mise au vote. Prvá časť, teda chcete hlasovať o prvej časti. Alors je mets au, au voix la première partie de la... Takže prvá časť pozmeňujúceho návrhu 53. Pán Rybik, máte slovo. Myslím, že by sme mali postupovať eh, tak, ako sa to predpokladá v hlasovacom zozname, teda najprv kompromis 10 eh, treba hlasovať a keby sa zamietol, tak by sme mohli eh, hlasovať o tom návrhu pozmenenie, teda oddelenie hlasovať v teda tej Takže najprv o kompromise a až potom oddelené hlasovanie 53. Nuestra propuesta es que la primera... Našim návrhom je, že prvá e, časť pozmúceho návrhu 53 v rekcie SND má nahradiť e, e, teda čo si kompromis do tej miery, do akej bol kompromis, by bolo zmysluplné hlasovať najprv o kompromise. A keď bude tento zamietnutý, tak uvidíme, čo bude ďalej. Žiadali ste o slovo. Teraz už nie je čas, aby sme to delili. Z toho potom bude taký chaos, že už nikto z nás nebude vedieť, o čom hlasuje. Takže prosím, už to nerozdelujte Nevytvárajme tu žiadne nové konfigurácie hlasovacieho zoznamu. Dobre, takže ja sa pýtam, kto je za kompromis 10? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 21 hlasmi proti 17. Kompromis 11, kto je za? Za, proti. Overíme. Elektronicky hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. 17 k 17. Čo znamená, že to je zamietnuté. Pán Goebel, ehm, neviem, koľko e, členov opravnených hlasovať má náš e, výbor maximálne. 41. 41. Takže kompromis je zamietnutý, čo znamená, že sa bude hlasovať 56 za, proti. Overíme si to. Končím hlasovanie. 26 a 13, proti 2 sa zdržali. 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 55. Za oproti. To si overíme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 25 eh, hlasmi. Kompromis 12. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa prijaté, 63, kto je za, proti, zdržali sa Myslím, že zamietnutý. Takže si to radšej overíme. Takže 63 menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 21 za 20 proti. 64 za proti. šestdesiat štvorka. Ste hlasovali za alebo proti? Mikro, mi, s'il vous plaît. Micro. Zapte si prosím mikrofón, keď chcete hovoriť. What was your vote? On amendment 63. K 63 som, by som chcel hlasovať za namiesto hlasovania proti. E, pomýlil som sa. Dobre, <coughs> takže to je o jeden hlas navyše, bolo to Prijaté. Pani Holmajer hlasoval za a chcel hlasovať e, proti. Myslel si, že hlasuje o inom pozmaňovacom návrhu. Bola to jeho chyba. Hneď to povedal. Preto sa spýtal, či by sme mohli ešte raz hlasovať. takže budeme si to musieť skontrolovať. Voorzitter, voorzitter, het reglement... Pán predseda, to nie je možné. Predseda otvorí hlasovanie, ukončí hlasovanie a týmto končí. Nemáme žiadne kontrolné hlasovanie, nedá, nedá sa v čase vrátiť. Spravil chybu, je to škoda. Ak jeden z nás si myslí, že hlasovanie

Áno, pán Rybich. Äh, pán predseda, mohli by ste objasniť, že ako vlastne to hlasovanie 61, o bode 61 62 dopadlo, že či teda to vypadlo, alebo nie, také sú 63. Zopakujte len informácie k tomuto, ako to bolo hlasované. 61. Ako dopadla 61. 61 bola zamietnutá. 61 bola schválená. 62 nebola ešte odhlasovaná, ale malo sa o tom hlasovať, pretože 61 bola zamietnutá, a 62 preto nevypadla. A ja som urobil chybu. že som vám povedal, aby sme hlasovali o 62, takže vás žiadam, aby ste ma ospravedlnili a teraz sa spýtam, aby ste hlasovali o 62. Pán Fernández, prepačte, v poriadku, takže 62. Kto je za? proti. Skontrolujeme si to menovitým hlasovaním. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k 63. 63. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 63 je zamietnutá. 20 za, 21 proti. 20, 64, kto je za 64? Kto je proti 64? Kto sa zdržal? 64 je schválená. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 14 za proti, zdržali sa. Schválené pozmeci návrh 70, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeci návrh 78, 71, pardon, to vypadáva. 72, kto je za, kto je proti. Overíme si to. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 74 za. Proti. Zdržali sa Overíme menovité hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 20 za, 18 proti. 75 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 73. To je za. Proti zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, Hovoríme. 76, to je za, potom menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 bolo proti 18 za. 77 za, proti zdržali sa zamietnuté 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 15 za, proti, zdržali sa 15 schválená 82 kto je za, kto je proti. Musím si to overiť, Takže nie všetci si zdvihli ruku. 82 overujeme. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 16 za, 13 proti, 11 sa zdržalo, 83 za, proti, zdržali sa, schválené 84 za, proti, zdržali sa, schválené. 85 za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené, ale nie som si istý, musíme to overiť. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. 86. Končím hlasovanie. Ale je to schválené. Prosím vás, dvíhajte ruky lepšie. Získame čas 87 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 88 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 89 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, musíme overiť, pretože nie všetci ste zvihli ruku. 92. Otvárame novité hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, Už sa hlasovalo. Chcete znovu hlasovanie po častiach, ale my vychádzame z princípu, že najprv schválime kompromis. Najprv hlasujeme o kompromise. A kompromis už bol odhlasovaný. 98. Prepáčte, pán predseda. My chceme, aby sa hlasovalo o časti kompromisu. Už sme to robili tisíckrát predtým takto, že sme hlasovali o časti kompromisu vo viacerých správach. Neviem, či chceme meniť pravidla hlasovania. Nie, nebudeme ich meniť, prepáčte. My sme hlasovali o kompromise a vyjmeme z toho tú časť, ktorá, odpo- ktorá vlastne odpovedá časti pozmeňujúceho návrhu 96. Môžem vám dať konkrétne zdenie. chceme vyňať tú časť, kde sa hovorí particularly concerning activities of the interim groups, takže odtiaľto. To sa týka 96. Kompromis 16. Takže by sme mali hlasovanie po častiach prvá časť by skončila Interpretation on Demand. On s'arrête ici. Oui. Bon, sur la première partie. Takže prvá časť, ktorá končí on demand, slovom anglickým on demand. Každý vie, kde sme. Ak všetci vedia, kde sme, takže hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Nikto sa nezdržal. Dobre, takže prvá časť je schválená. A potom tu máme druhú časť, ktorá začína particularly concerning the activities. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Musíme si to overiť menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť je schválená. Traja sa zdržali. Et ainsi, le compromis numéro 16 est approuvé. A kompromis 16 je týmto schválený. Pozmeňujúci návrh. Požiadal slovo? Nikto. 98 za, proti, 98. osmina, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 99 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Stovka, kto je za? proti. Musíme to overiť, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 101 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 102 za. Overme si 101. 101 overujeme. qui se passe Merci. Consultation sur le 101. Pokiaľ ide o 101, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 102, kto je za? Kto je proti? Musíme to overiť. Menovité hlasovanie. 102. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24 proti 17. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 108. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 proti 17, 109 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 110 za, proti, Nezvíhate všetci ruky, takže musíme si to overiť. Otváram hlasovanie o 110. Končím hlasovanie. Prijaté 22 za, 18 proti, 1 sa zdržal. Kompromis 18. Máme tu po častiach o poslednej časti. Takže prvá časť, to je za... Pán Depre, chcete sa vyjadriť? Pokiaľ ide druhú časť, pán predseda, chcem podať iba, že nie som za tú myšlienku. Aby sme za tejto atmosféry hovorili o komforte poslancov, to by nebolo dobre pre verejnú mier- mienku. Vieme samozrejme, že nemôžeme cestovať za nejakých strašných podmienok, ale spomínať slovičko komfort by mohlo byť provokujúce. Sur la première partie du compromis, excluant la phrase prvej časti kompromisu. Vylúčime tú vetu, ktorú chce pán Depre eh, zrušiť. Za, proti, zdržali sa Prvá časť je za, druhá časť za. Proti. To si overíme menovite. Overujeme druhú časť kompromisu číslo 18. Končím hlasovanie. Druhá časť je prijatá. 114. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 115 za, proti, musíme to overiť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. Ale hlasujte jednoducho ruky, pretože keď nie, to musíme overovať. Appel nominal. 116. 116, to je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 117 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to je schválené, ale musíme si to overiť. Takže 117. Menovité hlasovanie. Scrutin est clos. Il est repoussé. Zamietnuté 24 proti 16. 118, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté 119, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté 120, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 121 za, proti zdržali sa zamietnuté 122 za, proti, zdržali sa schválené 123 za, proti, myslím, že je to schválené, ale musíme si to overiť, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 24 za, 16 proti. 124, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Schválené. 125, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. 126 za, proti, Nezdvíhate ruku, musíme si to overiť. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 28 za 12 proti 127 za. Prepačte. To vypadalo. To vypadá. 128, to je za. To je proti. Zreli sa zamietnuté. 120 9, 129, 127, ak je prijaté, a bolo to prijaté, takže to vypadáva. 130. -ka. je tombé. 129 vypadla. Ale o 129 sme nehlasili, nehlasovali, takže 130. Je to vlastne to isté, takže to isté hlasovanie. 131, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 132, kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Menovité hlasovanie o 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 22 proti, 17 za. Dvaja sa zdržali. 133, kto je za. Kto je proti. Nevidím vaše ruky, prepáčte. 133, kto je za. Kto je proti? Myslím, že to je prijaté. 134. Kto je za? Proti? Musíme overiť. 134. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 20 proti, 19 za, dvaja sa zdržali. 135, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 136, 137, 138, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, sú schválené. 139, 140, 141 za, proti, zreli sa. Schválené. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 143 s oddeleným hlasovaním spravodajcu. Myslím si, že financovanie Európskej politické strany by nemalo byť navýšené. Takže hlasovanie o tomto je to v súke spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz zvyšok textu 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz prídeme k úvodným ustanoveniam. Pozmeňujúci návrh je zdržali sa zamietnuté dvojka za proti zdržali sa zamietnuté trojka za proti zdržali sa za, prijaté štvorka za proti, overíme si, štvorka, hlasujme, končím hlasovanie, zamietnuté, 20 proti, 18 za, 5, kto je za, kto je proti, overme si 5, menovite, Končím hlasovanie. Zamietnuté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Pozmeňte návrh 7 pardon, 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 11 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté, ale musíme si to overiť. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, menovité hlasovanie, takže 13. Končím hlasovanie. Je to schválené, 24 za, 12 proti, 5 sa zdržalo. Dostávame sa k hlasovaniu o celom texte takto pozmenenom menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 27 za, 14 proti. Podarilo sa nám dostať nakoniec, bolo to trochu ťažké, ospravedlňujem sa. Tým sme skončili. Ctení kolegovia, sú nejaké iné otázky? Nevidím, že by tomu tak bolo. Takže naše ďalšie zasadnutie je naprogramované na 25. a 26. apríla v Bruseli. Končím zasadnutie. Pekný večer.